zajtra 28. apríla od 8.30 do 14.30 a od 15.00 do 23.00 sa uskročí ďalšie zasadnutie, alebo to teda bude pokračovať zasadnutie.